Okay, colleagues. Vážení kolegovia, vítajte na spoločnej časti schôdze AFED DV. Mali sme spoločnú schôdzu aj minulý týždeň alebo predminulý, pokiaľ je pozmeňovacie návrhy k tejto správe, ktoré sa týka utečenských a migračných pohybov a, alebo tokov a úloha Európskej únie v tom. Máme tu pána Diaza de Meru, pani Agustiano, E, čaká nás veľa hlasovania, ale zároveň sa veľa spravilo, pokiaľ ide o tie kompromisy. Chce sa spravodajca jeden alebo druhý vyjadriť, Agustín alebo Elena. Chcete niečo povedať pred hlasovaním? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Poprosím vás e, tichšie. Iba chcem e, využiť tento čas na to, aby som e, poďakoval Elene za kvalitnú prácu a veľmi konštruktívny prístup k téme. Myslím si, že toto je téma, ktorá je náročná, komplikovaná, ale myslím, že sme ju nakoniec celkom šikovne vyriešili, ak sa teda potvrdí počas hlasovania a myslím, že môžeme ponúknuť prácu, ktorá vychádza zo všetkých záujmov, ktoré sa týkajú tohto komplexného problému. A vecné e, záležitosti, tie hlavné veci tam rozhodne prevážili, myslím si, nad tými e, vedľajšími alebo sekundárnymi. Ďakujem pekne. Elena sa nepotrebuje e, vyjadriť. Je tam aj ús, ú, ústny, pardon, ústny pozmeňovací návrh, to budeme e, nakoniec prezentovať. Tak začneme rovno s hlasovaním 108 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prechádzame na návrh číslo 1, 2, 7, 1, 2, 8. Identické návrhy za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 129 odpadáva, 130 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 131 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, overíme si 131, otváram hlasovanie. Oh, Has everybody voted? Where's the machine? No. Hlasovali všetci, kde je prístroj, už ho vidím, konec hlasovania, návrh bol zamietnutý. 132 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 134 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Aspoň myslím si, ale overíme si to tiež. Takže číslo 134 overujeme. Kristian, myslím si, že môžem s tebou súhlasiť, ale overím si to. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, ale bolo to tesné. Takže treba takéto veci overovať. Kompromis 2 za. Proti. Držali sa. Návrh prijatý. Prejdeme na návrh číslo 152. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 167 za. Proti Zdržali sa. Návrh prijatý. 168 za. Proti. Zdržali sa. Návrh e, si overíme. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 169 za. Proti zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 193 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 197 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 8, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 9, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 221 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 223 a 224. Identické návrhy za. Proti. Zdržali sa. Návrhy prijaté. 225 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 226 za. Za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh zamietnutý. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 2, 4, 1, hlasovanie po častiach. Časť prvá. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. 2, 4, 1, prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. EPP mala príliš veľa hlasov o jedného. Ďakujem. Teraz uzatváram toto hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Druhá časť. 2, 4, 1. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 2, 4, 5 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 2, 4, 6 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 2, 4, 7. za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 4,8 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 2,49 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 2,50 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 2,51 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 2,52 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 12 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 2, 7, 1 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 272 a 273 identické návrhy. Za, proti, zdržali sa, návrhy prijaté alebo prijatý. 274 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 275 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 276 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 27 278, identické návrhy za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 279, za, proti, zdržali sa, návrh si overíme. Otváram hlasovanie. 279. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 13 za. Proti. Zdržali sa. Návrh bol prijatý. Kompromis 14 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 2, 9, 2, 3, 0, 4 identické návrhy. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Návrh zamietnutý. 2, 9, 3 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 296, 297 identické návrhy. Za. Proti zdržali sa, návrh prijatý. 300 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 302, 299, identické návrhy, za, proti, zdržali sa, prijatý. 303, za, proti, zdržali sa, návrh si overíme. Overíme si 303. Nebolo to úplne jasné. Teraz už je to jasné. Niekto to možno mm, vyzeralo to trochu inak. Čiže tento návrh bol prijatý s veľkou väčšinou. Prepačte, možno kolegovia socialisti e, nehlasovali úplne jednoznačne rukami. Kompromis 15 za, proti, držali sa, návrh prijatý. Strany e, 2 za, proti, zdržali sa, návrh bol prijatý. 333 za, proti, držali sa, návrh prijatý. 3, 3, 4, za, a respektíve si ešte overíme 3, 3, 3, 333, overujeme. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Aha, pardon, toto, toto, toto teda bolo zamietnuté, ale veľmi tesne. Tak, návrh bol zamietnutý 3, 3, 4 za, proti, zdržali sa, to si overíme. 3-4 otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Naposledy to bolo veľmi tesné, takže ak chcete hlasovať, hlasujte teraz. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 3, 3, 5, dve časti. Čas prvá. Kto je za? Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme si prvú časť. 335, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Druhá časť, 335. Za, proti, držali sa. Návrh bol zamietnutý. 336 a 337, identické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, návrhy prijaté. 338 za, proti, zdržal sa, e, prijatý. 339 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 339, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 3, 4, 1 za proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Prejdeme až od strany ďalej, 3, 6, 2, 3, 6, 3, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 3, 6, 4, dve časti. Čas prvá. Za proti, zdržali sa, návrh prijatý. Druhá časť, 3, 6, 4 za, proti, zdržali sa, overíme si, overíme si druhú časť návrhu 3, 6, 4. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 458 odpadáva, 366 za, proti, držali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 17. Za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis číslo 18. Za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 384 za, proti, Držali sa, návrh zamietnutý. 387 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 388 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 406 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 407 za, proti, Zdržali sa. Návrh prijatý. 412 odpadáva, 408 za, proti, zdržali sa. Návrh, e, e, respektíve overíme si to tak. Otváram hlasovanie. Poprosím vás naozaj poriadne, hlasujte najmä socialisti. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. 409 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý 410, dve časti, čas prvá, za, proti, zdržali sa. Overíme si. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. EPP mali o jedného hlasujúceho navyše. Prepačte, už je to teraz dobré. E, koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý, takže bolo to v poriadku. Druhá časť 4.10 za, proti. Môžeme to spraviť znovu. E, druhá časť za, proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 20 za, proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kom, e, pardon, 4.2 za, proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 4.2.3 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 424 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý 424, pardon 5 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 428 za, pardon to odpadáva, 428 odpadáva, kompromis 21 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý 432, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, Návrh prijatý. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Overíme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 4, 3, 1, 4, 3, 4, identické návrhy, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh je prijaté, 4, 3, 5, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 4, 3, 6, za, proti, zdržali sa. Máme prijatý 7 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 450 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Overíme si to. Nikto sa ani len nehýbal na tejto strane, takže ešte raz 450 dobrám hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Mali ste pravdu, ale treba sa poriadne hlasiť. 451 za, pardon, hlasovanie po častiach. Čas prvá, kto je za, proti, kto sa zdržal. Overíme si prvú časť. Otvorom hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 453, 454. Identické návrhy. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 456. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 457. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 9. Za proti, zdržali sa, návrh prijatý. 4600, 461, ehm, identické prvá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si prvú časť 460. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. Druhá časť a tam už nehlasujeme, pretože to bolo pokryté v kompromise 462 za, proti zdržali sa návrh zamietnutý 463 za, proti zdržali sa návrh prijatý 464 za, proti zdržali sa návrh zamietnutý 465 za, proti zdržali sa návrh zamietnutý 466 za, proti zdržali sa návrh prijatý 467 za, proti zdržali sa Návrh prijatý. Kompromis 24. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 477, 487 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 478 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 479 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, overíme si 479, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie teda. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 480 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 482 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kopr 25 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 497 za, proti, zdržali sa. Overíme si to 497. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 498 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 499 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 500 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 501 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 26 za proti, zdržali sa, prijatí. 508 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 509 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 510, 511 za, proti, zdržali sa, prijatý. 512 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 513, identické návrhy za, proti, zdržali sa, návrhy prijaté. Kompromis 27, hla, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 533 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 534 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 534. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý s veľkou väčšinou. Prepačte, nech sa páči. Áno, prepačte. Ja som sa chcela e, posunúť iba trošku, lebo inak naše hlasovanie ako keby bolo neplatné, teda z hľadiska kamery. Ja sa na, to, na vás pozerám, Eli, ako hlasujete, takže mám to pod kontrolou a kameru posunieme tak, aby ste tam boli aj vy. Kompromis 28. Za. Proti. Zdržal sa schválené. 5, 4, 4 a, a, a, za, proti, zdržal sa, schválené. 5, 5 4 na, za, proti, schváli, zamietnuté. Zdržal sa, schválené. 5, 4, 3, 4, 4, 3 za, proti, zdržal sa, schválené. 5, 4, 4, 4, 8, 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 5, 4, 5 a 4, 8, 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 5, 4, 6, 4, 8, 6 za, proti, zdržal sa, schválené. 547 za, proti, zdržal sa schválená, Odôvodnenia, takže kompromis 29 za, proti, zdržal sa schválené. 13 za, proti, zdržal sa schválené. Kom- zmenujúci návrh 20 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 31 za, proti, zdržal sa schválené. 28 za, proti zdržal sa schválené, kompromis 32 za, proti zdržal sa schválené, 41, 42 za, proti zdržal sa schválené, kompromis 33 za, proti zdržal sa schválené, kompromis 34 za, proti zdržal sa schválené, Kompromis 35 za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci 67 za, proti, zdržal sa schválené. 68 za, proti, zdržal sa. Preveríme si 68. Otváram hlasovanie. Už hlasoval každý, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Áno. 69 za, proti zdržal sa schválené. 75 za, proti zdržal sa. Preveríme. Preveríme si 75. Otváram hlasovanie. Už každý odhlasoval. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 76 za, proti, zdržal sa. Myslím si, že zamietnuté, môžeme si to preveriť. Otváram hlasovanie. Vidím, že je tu mnohí, čo sa zdržali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ja viem, že ruky sa dvíhajú rôzne podľa toho, ako stíha tlmočníci. Takže 77, 74 za proti, zdržala sa schválená, Kompromis 36 za, proti, zdržal sa schválené. 95 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 96 za, proti, zdržal sa schválené. 99 za, proti, zdržal sa pardon, proti, zdržal sa schválené. 103 za, proti, zdržal sa, schválené. 104 za, proti, zdržal sa, schva- zamietnuté. 106 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 37 za, proti, zdržal sa, schválené. E, citations ideme teraz. 1 e, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 3 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ústny pozmenujúci 2, spolu spravodajcovia za, proti, zdržal sa, schválené. 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 5 za, proti, zdržal sa, schválené. 6 za, proti, zdržal sa, schválené. Ústny pozmenujúci 3 za, proti, zdržal sa, schválené. 7 za, proti, zdržal sa, schválené. 8 za, proti, zdržal sa, schválené. 9 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz e, e stanoviska e, výborov, spočet ako prvý. Ocek 1 budget za, proti zdržal sa schválené. Ocek 4 za, proti zdržal sa schválené. 5 za, proti zdržal sa schválené. 6 za, proti zdržal sa schválené. Sedmička vypadáva, teraz libe stanovisko, ocek 1 za, proti, zdržal sa schválené. Ocek 3 za, proti, zdržal sa, schválené. Ocek 7 za, proti, zdržal sa, schválené. Ocek 11 za, proti, zdržal sa, schválené. 12 za, proti, zdržal sa, schválené. Oddelené hlasovanie 18 za, proti, to bola prvá časť, prvá časť, prosím, 18 za, proti, zdržal sa, schválené, druhá časť, za, proti, zdržal sa, preveríme si to. Druhá časť, odsek 18, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 19 za, proti zdržal sa schválené. tri za, proti, zdržal sa schválené. 24 za, proti, zdržal sa schválené. 26 za, proti, zdržal sa schválené. 29 za, proti, zdržal sa schválené. 30 za, proti, zdržal sa schválené. 31 za, proti, zdržal sa schválené. 32 za, proti, zdržal sa schválené. 33 za, proti, zdržal sa preveríme si to, 33 libe. Ste unavení, nevidím, čo robíte, takže otváram elektronické hlasovanie. Končím. Schválené. 34 za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz prejdeme k 36 za, proti, zdržal sa, schválené. A teraz, kolegovia, ústne pozmenujúce, nový pozmenujúci ústny návrh, ktorý predložili spolu spravodajcovia. Dám najprv za, uh, slova, slovo za spolu spravodajcov. Ďakujem pekne, budem stručná. Toto hlasovanie, táto správa chce reagovať aj na aktuálnu situáciu po rozhodnutiach Trumpovej vlády prečítam to po anglicky, teda vyjadrujeme e, obavu, pokiaľ ide o najnovšie rozhodnutie e, americkej vlády dočasne zakázať občanov siedmých e, právačne moslimských krajín e, zabranením vstúpiť na územie USA a e, prípadne podať žiadosť o azyl. Myslíme si, že takéto druh rozhodnutia, diskriminačné rozhodnutia podporujú antiimigračné a xenofóbne e, e, tvrdenia mohli, teda to nemusí byť v súlade s nástrojmi medzinárodného práva, ako napríklad e, ženevský e, dohovor, ženský dohovor a takisto to môže podkopávať súčasnú snahu e, férovo pristupovať e, k uteženskej otázke a e, takisto požadujeme EÚ a členské štáty, aby podporovali spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu a mm, občianskú bezpečnosť alebo právnu bezpečnosť e, občanov, vrátanie európskych občanov. To je náš návrh. Pán Demera, chcete niečo tomu dodať? Ja súhlasím s pozmeňovacím návrhom a podpísali sme tento návrh spoločne. Okay, we'll vote that amendment. Dobre, takže teraz ideme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Môžeme si to preveriť, takže si to preveríme. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval, končím hlasovanie. Schválené veľkou väčšinou. Teraz ideme hlasovať o konečnom hlasovaní, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Už hlasoval každý? Končím hlasovanie. Schválené veľkou väčšinou. Gratulujem spolu s pravodajcom. Ďakujem za prácu na kompromisoch ktorá krátila tú našu prácu a myslím, že sme mali veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem kolegovia.